otvoreným novým trhom, tie by sme jednoducho nemali podceňovať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu podporu. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár. Dostali sme dva návrhy o uznesení a teraz budeme pokračovať ďalším bodom. Hlasovať budeme o tejto téme zajtra o 12. Teraz je tu ústna otázka, pokiaľ ide o zvýšenie norských cieľ na polnospodárske výrobky. Je to otázka na ústne zodpovedanie a slovo dostane autor tejto otázky. Nech sa páči, pán Moreira. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Táto ústna otázka, ktorá vlastne dostala podporu aj môjho výboru INTE, ja sa teraz pokúsim vysvetliť, že prečo sme sa túto otázku spýtali. Je, takisto je položená aj v mene Kristofera Fielnera. Ide tu o obsah textu, ktorý je prepojený uh, v, zo skutoč, skutočnosťou, že európske exportéry mesa hovedzieho mesa a síru. nie sú spokojní s nadmernými clami, pokiaľ ide o e, export týchto druhov tovarov, predovšetkým všetkým severských krajín. Takže otázka na komisiu je, vedeli ste o tejto situácii? My, boli ste spí, pýtal sa vás niekto? A aké sú vlastne dopady, konsekvencie týchto opatrení, ktoré boli prijaté, pokiaľ ide o vývoz z Európskej únie do Norska, pokiaľ ide o tieto produkty. Bol tento vývoz nejakým spôsobom obmedzený? Neporušujú sa tu povinnosti alebo záväzky, ktoré Norsko má v kontexte spolupráce s Európskou úniou? Neporušujú sa tu jednotlivé dohody? Takže ak tu je nejaké porušenie dohôd, ak nedostaneme vieryhodné e, argumenty zo strany e, norskej vlády, ako budeme reagovať, aký je váš postoj. A skutočne by som rád vedel, že čo nám k tomuto povie komisia v tejto chvíli. Avšak dovolte mi ešte pripomenúť niekoľko mojich myšlienok. Európska únia skutočne e, sa zaviazala otvorenosti trhu a Častokrát tu vidíme určité protekcionistické opatrenia zo strany našich partnerov a by sme mali jednoducho dbať o to, aby aj naši partnery dodržiavali dohody, ktoré máme spoločné. Ja viem, že e, strana ochrany spotrebiteľa e, v Norsku je skutočne veľmi vysoká, ale ide o to, aby Norsko dodržiavalo bilaterálne dohodu z roku 2012, aby dodržiavalo predovšetkým dohody týkajúce sa polnospodárských výrobkov. Tieto kroky, ktoré sme tu mali, jednoducho nie sú v súľade s otvorením sa trhu zoči e, voči partnerovi obsiahnutom v dohode. Norsko by malo pokračovať v otvorenosti trhu, pokiaľ ide o tú spoločnú dohodu. Nech sa páči, pán komisár, chcete zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za podporu, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré prijalo Norsko. Parlament a jeho názor je veľmi vítaný. My si myslíme, že tieto opatrenia, ktoré boli prijaté zo strany Norska, sú protekcionistickej povahy a nie sú to tie kroky, ktoré by človek očakával od priateľov a od susedov. Je mi ľúto, že musím povedať, že Norsko nekonzultovalo komisiu predtým, než norská vláda prijala takéto clá a ich navýšenie. Po tomto rozhodnutí komisia urobila všetky potrebné opatrenia na to, aby zareagovala na túto situáciu. Zaslali sme listy generálnemu rejiteľovi DG Agri, ako aj komisárovi Sološovi, na to, aby jednoducho sa viedli proti týmto novým tarifám. Konzultácie e, s Norskom sa udiali na viacerých úrovniach, pokázalo sa na túto, na túto situáciu a na spoločnom výbore EHP. Avšak Norsko nezobralo do úvahy naše pripomienky. Komisia však berie do úvahy, že v rámci strednodobého eh, výhľadu hospodársky dopad týchto zvýšených opatrení bude limitovaný. Pokiaľ ide o prvých ak sa pozrieme napríklad na vývoz syra za prvú polovicu roku 2013, tak tu sa vývoz zvýšil o 1,5 aj napriek týmto opatreniam. Ale z dlhodobého hľadiska treba povedať, že tieto výrobky eh, tieto nové clá môžu do istej miery znížiť vývoz e, takýchto výrobkov do Norska. Treba však e, zdôrazniť, že európsky vývoz klesol z 3 miliónov na 1 milión eur v roku 2013 po tom, čo boli clá takýmto spôsobom reklasifikované. Pokiaľ ide o článok 19 dohody EHP, a najnovších bilaterálnych dohôd, článok 19 dohody EHP, tam sa hovorí o progresívnej liberalizácii obchodu. Avšak to spadá aj do záväzkov Norska z oči voči VTO. Tieto skutočnosti budeme brať do aj do ostatných oblastí našich vzájomných vzťahov s Norskom. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty dostane slovo pán Šťastný. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Zavedenie cieľ, pokiaľ ide o dovoz polnospodárských produktov, výrobkov, je jasným porušením litery a ducha vzájomnej dohody. Kroky, ktoré uplatnilo Norsko, sa môžu vnímať ako protekcionistické a prohibicionistické, pokiaľ ide o trh toto rozhodnutie ide proti jednému zo základných princípov Európskej únie. Ide tu o princíp liberalizácie trhu a obchodu. A Norsko ako člen EHP e musí rešpektovať tento princíp. To je jeho záväzok. Navyše tieto obmedzenia boli prijaté bez eh, predchádzajúcej konzultácie s komisiou a to je neakceptovateľná skutočnosť, nakoľko Norsko je krajinou, s ktorou Európska únia má úzke hospodárske a politické vzťahy. Takisto je nepochopiteľné, že krajina, ktorá sa vyhla negatívnemu dopadu hospodárskej krízy, by chcela uviesť a uplatniť takéto opatrenia. My apelujeme na norskú vládu, aby stiahla tieto opatrenia a začala formálne rokovania s Európskou úniou, s Európskou komisiou na to, aby sa situácia vyriešila. A ja osobne som presvedčený, že takáto, takéto stratosférické clá na úrovni 300-400% sa už nikdy neuplatnia v našom regióne, predovšetkým pokiaľ ide o takých úzkých obchodných partnerov, ako im je práve Norsko. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A teraz pán Erdug, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Na svetovom boli, hlavne pokiaľ ide o rokovanie v rámci VTO, sa ozývajú hlasy pre liberalizáciu aj v oblasti polnohospodárstva. No a naozaj ma prekvapuje, že niektoré krajiny, ktoré sú závislé od polnohospodárstva, že tieto majú problém e, s liberalizáciou. No ale Norsko je naozaj e, priemyselná krajina, rozvinutá a má relatívne malý agrárny sektor v porovnaní s EÚ a v roku 2011 bola v Norsku maslová kríza, obrovské ceny masla aj na čiernom trhu. Toto nám e, pripomína e, zabudnuté časy e, pašovania tovarov. Vidíme tu to, ako občania v Norsku sú zbytočne zaťažovaní clami a Neviem, prečo v eh, Norsku e, takéto opatrenia sú príjmané, ale pre člena EHP, ako je Norsko, tak e, tam e, skrátka musí byť nejaký dôvod, prečo takéto clá e, začali uplatňovať. A preto dve otázky, pán komisár. Na jednu ste odpovedali, to som sa opýtať, ako komisia e, zatiaľ k tomu pristupovala, to ste nám slušne opísali. ale dôležitá otázka je, vy ste hovorili o bilaterálnych rozhovoroch, že takéto bolo nadviazané, ako to môže konkrétne prebiehať, ako môžeme našich norských partnerov presvedčiť o tom, že majú využiť iné prostriedky, že musia využiť iné prostriedky na ochranu svojich polnohospodárov, než tie, ktoré uplatňovali do posiaľ. Ďakujem pekne. Ďakujeme teraz pán Ashworth. Pani predsednička, pán komisár, ja som bol spravodajcom k stanovisku výboru Agri, pokiaľ ide o obchod polskými produktami medzi EÚ a Norskom. A to stanovisko bolo súčasťou bilaterálnej dohody v roku 2012 o obchode. V tejto dohode sa obe strany zaviazali, že v duchu článku 19 dohody o EHP budú pokračovať v liberalizácii a podľa tohto dohodu, dohovoru, podľa tejto zmluvy sa dohodli obe strany na progresívnej liberalizácii obchodu s polnospodárskými produktami. V roku 2014 sa mala uskutočniť revízia podmienok s možnosťou eh, ďalších eh, ďalších eh, dohovorov. No a obe strany sa vtedy dohodli, že budú postupovať v zmysle vzájomnej výhodnosti najvyšších výhod. Momentálne predstavuje obchod s polskými produktami iba 5,9%, pokiaľ ide o vývoz a 10% pokiaľ ide o dovoz do EÚ, respektíve z EÚ. E, čiže Norsko si zvolilo ísť cestou, ktorá je v rozpore s dohodou o EHP a ja teda vyzývam komisiu, aby e, prijali potrebné kroky ešte pre to formálnou revíziu roku 2014. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Ashworth. A teraz dáva slovo pán Benson. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pred pár týždňami norská vláda zvýšila clá na určité, prostriedky, na určité pomorské výrobky z 0% na 270. Týka sa to hlavne syra, týka sa to dokonca aj e, jahňacieho mesa, tam je to viac než 300%. Norsko nie je chudobná krajina, práve naopak. Ide o krajinu, ktorá má obrovský prebytok obchodnej bilancie a to každoročne. A máme tu dohodu o EHP, to je teda bilaterálna dohoda o liberalizácii obchodu toto nabudlo už v roku 2012, teda relatívne nedávno a obe strany podľa tejto dohody majú príjmať opatrenia s cieľom poskytovať si vzájomné výhody a neobmedzovať ich nejakými obmedzeniami, nejakými reštrikciami. A čo sa tu deje, je presný opak dohodnutého. Ja chápem, že obchod s polnospodárskými produktami nie je taký dôležitý ako obchod s ropou alebo s rybami. Ja si uvedomujem aj to, že norská populácia si zachová svoj blahobyt, ale pravdepodobne nechápem tieto opatrenia zo strany Norska a preto dúfam, že zajtra vyšlome jasný signál, jasný signál norskej vláde v tom zmysle, že sme proti protekcionizmu a že nesúhlasíme e, s tým, že takto konali bez predchádzajúcej konzultácie. To je absolútne neakceptovateľné. A preto požadujem, aby komisia naozaj postupovala tvrdo, aby jasne povedala, čo spraví, aby zasiahla proti norskému protekcionizmu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A ako posledná pani Delange, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nuž v Holandsku hovoríme niečo v tom zmysle, že by sme nemali dovoliť chlebu jesť sír. Takže naozaj je dôležité, aby sme si stáli za svojím, aby eh, sme naozaj obhajovali to, o čom sme presvedčení. E, myslíme si, že vysoká miera celého zaťaženia, že eh, toto narúša sľuby eh, dané Norskom v zmysle znižovania colných bariér a v zmysle liberalizácie obchodu norské clá predražujú holandské tovary, napríklad kvety alebo sír. A pre mojich voličov e, to často vedie k tomu, teda pre tých, ktorí sa zaoberajú obchodom s takýmito výrobkami, e, že strácajú svoje zisky. My potrebujeme prístup na norský trh, e, ale tieto norské obchodné bariéry už pretovávajú niekoľko mesiacov komisia mm, vlastne nič nerobí a toto je podľa mňa veľmi zlý signál do budúcna. Takže je naozaj na mieste vyzvať e, e, komisia by postupovala tvrdou rukou a zasiahla proti Norsku, aby začala rokovať o odstranení týchto obchodných bariér. No a keď Norsko nič neurobi, tak by sme mali prijať opatrenia. A, a, e, tu ma hneď nápada norský losos. to by bola taká oblasť, kde sme mohli prijať opatrenia. EU a Norsko majú priateľské vzťahy, ale my e, musíme stáť za svojím a vyzývame komisiu, aby to tak urobila. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani Delange. A teraz dáva slovo pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v rozprave na túto tému. Ďakujem za vaše silné vyjadrenia. To, čo povedal pán Artúk a ďalší, revízia obchodných podmienok, áno, tá sa plánuje v roku 2013-14 a malo by to viesť k otvoreniu nového kola rokovaní s cieľom ďalej liberalizovať vzájomný obchod. Ešte raz veľká vďaka za vašu politickú podporu. Zajtra príjmajte silné uznesenie v tejto veci a ešte vás ubezpečujem, že to zohľadníme v ďalších oblastiach v našich vzťahoch a rokovaniach s Norskom v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dostali sme jeden návrh uznesenia na uzavretie tejto rozpravy, takže rozpravu končím. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Pokračovať zaznutí budeme zajtra do poludnia a popoludne od 9. do 17. A pokiaľ ide o program, ten nájdete na internetovej